obyvateľov Hongkongu. Začneme uh, autormi. Prvým je pán Butikofer na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Prípad piatich uh, vydavateľov uh, nás vedie k veľkým obavám pretože tento prípad e, znamená, že osoby najprv e, zmiznú a potom sa objavia znova v Číne. Tento prípad sa neobmedzuje len na týchto 5 osôb. Je tu i prípad e, e, e, Lichina, stĺpkára z časopisu e, Daily Inquiry. Myslím si, že ako Európsky parlament by sme veľmi jasne mali vyjadriť, že tieto, táto prax, ktorá E, sa opakuje, to znamená nutený únos do Číny, že je to neakceptovateľné pre nás. Chcem poukázať na to, že dvaja z týchto vydavateľov e, sú európskymi občanmi a majú e, aj európsku ochranu. Takže sa to týka i nás, európskych občanov. Myslím, verím, že e, e, čínske orgány sa mýlia, keď robia toto. Existuje staré čínske príslovie, ktoré hovorí, že e, kameň, ktorý ste zdvihli, vám padne na vlastné nohy. A to podľa mňa bude prípadom i tu. To, čo sa tu deje, podkopáva rešpekt voči právnemu štátu v Hongkongu a podkopáva prináležitosť e, k systému e, jedna krajina, dva systémy a podkopáva to i rešpekt voči Číne a preto by sme Čínu mali upozorniť na to, že sa týmto e, postavili proti medzinárodným pravidlám. Ďakujeme ďalším rečníkom. Je na minútu pán Korál. Ďakujem pekne. Tento prípad ľudí, ktorí otvorene hovoria v Číne. E, je ich čoraz menej. Týka sa to teraz i ľudí, ktorí píšu. Očividne možno hovoriť o cenzore, cenzúre a Samozrejme, že bola možnosť uverejňovať diela, ktoré boli zakázané v Číne, uverejňovať ich v Hongkongu a samozrejme, že tu sú tieto útoky je tu e, výročie vzťahov medzi EÚ a Čínou a práve preto e, treba e, reagovať na túto situáciu. Musíme tiež pôsobiť smerom k zlepšeniu ľudských práv, pretože musíme sa postarať o to, aby demokracia a nedá nezávislosť prok- prokurátory, sloboda prejavu, aby tieto zišli z tejto situácie. Ďakujeme. Slovo má pán Panceri, a to na minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Za posledné 4 mesiace zmizla akákoľvek stopa po týchto e, vydavateľoch. Ide pritom o jedného švedského a jedného britského štátneho občana Ide očividne o zatknutia z politických e, dôvodov. Veci asi súvisia s kritickými publikáciami voči čínskemu vedeniu. Musíme tu e, hovoriť o základných ľudských právach a musíme e, sledovať, do akej miery je čínske vedenie netolerantné až že treba bojovať za, alebo že sa tu nerešpektuje nezávislý prejav v Hongkongu. Je tu silná cenzúra a preto EÚ musí toto čínskym orgánom veľmi jasne i povedať. Ospravedlňujem sa, čas je veľmi... E, máme málo času a preto neberiem modré kartičky. Ďalším rečníkom je pán Kelom. Ďakujem, vážený pán, vážená pani eh, komisárka. Tisícky ľudí minulý rok protestovali v Hongkongu, aby prejavili svoje obavy, pokiaľ ide o eh, osud týchto nezávislých vydavateľov. Proti vlastnej vôli museli e, smerovať na, e, do, do e, Číny na pevnino bez toho, že by to boli informácie o ich pobyte Eh, Hongkong má vnútornú autonómiu v rámci systému jedna krajina, dva systémy a to má zabezpečiť slobody občanov a prejavu. Preto by sme chceli pripomenúť eh, hongkongským orgánom, že nezávislosť eh, blogerov, novinárov a vydavateľov musí byť zabezpečená. Treba upozorniť na, na porušenie politických ľudských práv. Ďakujeme. Na minútu a pol teraz pán Belder. Ďakujem veľmi pekne. Pri príprave na túto rozpravu som e, si prečítal vtip e, v novinách South China Morning Post. Najrychlejší, tento vtip, e, išlo tento vtip, najrychlejší spôsob dostať sa z Hongkongu do Číny je otvoriť si vydavateľstvo alebo, alebo knihkupectvo Zdá sa, že je možné bez platných cestovných dokumentov sa dostať do Číny. E, ide o, konkrétne o vydavateľa Lipo. Po. Teda ak e, ramená moci z Číny dosahujú až do e, Hongkongu, tak treba byť e, na pozor. Otázka znie, či nový vydavateľ e, South China Morning Post bude tolerovať e, no, e, nezávislých kritických novinárov. Môžeme tu tolerovať, pani komisárka, že Čína tu flagrantne porušuje ľudské práva a že tu sú dva systémy na základe ekonomických záujmov členských krajín. To predsa nie je možné. Potom budeme totiž Číne voľnú ruku a Čína si môže robiť, čo chce. Ďakujeme. Teraz pán uh, Sanchez. Ďakujem za slovo. Ide o neodňateľné práva a nedeliteľné práva a preto im treba venovať stále pozornosť. A ide o zájmy, ktoré musíme chrániť. Je to naliehavá otázka pre tento parlament. Hongkong je autonómne územie s osobitným štatútom z Číny a musíme odsúdiť zhoršovanie stavu slobody v Hongkongu aj v súvislosti s týmito vydavateľmi, ale musíme si pripomenúť, že Hongkong je miestom, kde dochádza aj ku porušovaniu rodovej rovnosti. Je tam 320 tisíc žien, ktoré tam pracujú v domácnosti a sú to podmienky temer otrocké, v ktorých pôsobia. Toto tiež je flagrantným porušením ľudských práv. Keď hovoríme o ľudských právach, tak ich obraňujme všetky. Ďakujem. Thank you, Madame, uh, no. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Faria. E Ďakujem, vážený, vážená pani predsedníčka. E, piati novinári a vydavatelia, ktorí e, proti záujmom Číny publikovali niečo, zmizli. E, možno hovoriť naozaj akoby o detektívke Agathe Christy. Systém krajina a dva systémy by mal fungovať, ale predsa sloboda prejavu by nemala byť e, ohrozená, ako sa tomu deje tu v Číne. Dnes však je hrozie čoraz viac zmiznutie týchto vydavateľov ukazuje celkom dobre, že porušenia ľudských práv dnes e, sú nepriateľné a musia byť e, v Európskej únii odsudené. Európska únia e, musí podporiť občianskú spoločnosť v Hongkongu, kde sa bojuje za uchovanie práv a hodnôt. Nesmieme pripustiť, aby sme sa zlomili pred tlakom iných mocností. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Venta na minútu. Ďakujem pekne. Vážená pani komisie Sarka, Čína má obrovský e, problém. Hospodársky rast za posledných 25 rokov je najslabší. E, Vieme, že v Tajvane, aké boli výsledky volieb, hovorí sa o tom, že vzťahy s Čínou budú pravdepodobne horšie. Ďalej je tu to zmiznutie týchto vydavateľov. Niektorí z nich sa objavili zrazu v Číne. Toto všetko samozrejme viedlo k manifestáciám, demonstráciám v Hongkongu. Sú tu obavy, či vôbec eh, Peking chce túto autonómiu Hongkongu zachovať, pretože sú tu určité slobody na základe zásady krajina dva systémy. My toto znepokojenie vnímame a chceme, aby úrady okamžite riešili túto e, záležitosť. Teraz má slovo Van Leinen. V zmysle princípu jedna krajina, dva systémy a podľa článku 27 základného zákona Peking ľuďom v Hongkongu prislúbil možnosť voľnej komunikácie a prejavu názorov. A preto tieto informácie, že v nedávnej dobe sú tu útoky na novinárov e, za to, že písali kritické články a tajúplné zmiznutie novinárov, to všetko a vydavateľov viedlo k obavám na celom svete, či záruky z Pekingu pre Hongkong vôbec platia alebo nie e, vydavatelia neurobili nič nelegálne za to, čo uverejňovali. Preto žiadame od vlády v Hongkongu a v Pekingu, aby informácie o e, pobyte týchto vydavateľov e, zverejnili a ak neurobili nič trestro, trestnoprávne stíhateľné, mali by byť prepustení. Pre Európska zahraničná služba by mala veci osvetliť a zasadiť sa o prepustenie týchto e, vydavateľov. Ďakujem teraz uh, Catch the Eye. Slovo má pani Petir. Lepo, gospođo predsjednice, nestanak pet zaposlenika iste izdavač... Ďakujem. Zmiznutie piatich uh, vydavateľov z toho istého vydavateľstva, eh, ktoré je kritické voči Číne, je alarmujúce. Nie, nie ide tu o Ide tu o zakazovanie kníh. Išlo o spoločnosť, ktorá je dobre známa za publikovanie kníh, ktoré nie, <clears throat> nie sú veľmi naklonené čínskej vláde. Prípad Louis Bo a nás vedie k osobitným obavám, pretože zmizol zo svojej domácnosti v Hongkongu. Ďalší ľudia zmizli z Číny a tieto praktiky nemožno prijať. Musíme zabezpečiť, aby tu bol otvorený priestor pre rôzne názory. E, Čína tu e, nabúrava tento systém, systém jednej krajiny a dvoch, e, dvoch systémov. Slovo má teraz pán Marias. Ďakujem veľmi pekne títo e, vydavatelia boli známi za svoju kritiku, pre svoju kritiku, kritiku vlády. Vedelo sa o vedi, veciach, ktoré sú v pozadí e, za scénou, vedelo sa o škandáloch. E, mnohí v Hongkongu sa domnievajú, že pokiaľ ide o zmiznutie týchto vydavateľov, Ide o pekingské or, e, orgány, ktoré sú zodpovedné a preto tu boli protesty. Mnohí e, protestujúci išli do ulic, aby vznesli protest proti, o, alebo teda v prospech ochrany ľudských práv. Musíme odsudzovať tieto porušenia ľudských práv a musíme volať, e, volať k slobode prejavu pre vydavateľstva. Musíme takisto e, volať alebo žiadať e, verejné vyšetrovanie týchto udalostí. Pekne, pani predsedkynie. Ďalší rečník, pani predsedníčka, chcem sa prihlásiť k tejto rozprave a podporiť návrh uznesenia, tak ako ho navrhovateľia predložili. Ten príbeh má dve línie. Tá prvá línia bola jasne pomenovaná. To je ten osud piatich knihkupcov, ktorí boli e, zádne zmizli, aby sme mohli vrátane komisie tlačiť na Čínu, aby vysvetlila, či v tomto zmizení, zmiznutí má e, svoje prsty a čo sa s nimi stalo. Potom je tu jej druhý príbeh, ktorý je rovnako dôležitý. Ako prebieha komunikácia medzi Čínou a Hongkongom a či princíp jedna krajina, dva systémy, či sa ten systém, systém zachováva alebo nie tento konkrétny príbeh ukazuje, že systém dvoch režimov nie je zachovávaný, že sa Čína snaží okresať práva v Hongkongu. Mali by sme podporiť hongkongských študentov, hongkongskú opozíciu v boji za ďalšiu demokraciu v Hongkongu, v boji za lepšie volebné právo. Je to naša povinnosť. Ďakujem. Slovo má pán Castaldo. Ďakujem. V Číne Takže nie sú to len, nie sú to len títo predajcovia e, kníh a vydavatelia, ktorí zmizli v Číne. Princíp e, jedna krajina, dva systémy zmizol tiež. A nemá zmysel sa tváriť, že to nevidíme. Cenzúra zo strany režimu je namierená proti každému, kto by ho chcel kritizovať. Títo občania za to zaplatili a prídu ďalší. Takže tento princíp jedna krajina, dva systémy by mal byť naďalej plnený, mal by sme na to naliehať. A režim nemôže diktovať ľuďom, ako sa majú správať. Takže my by sme mali tlačiť na režim, aby prepustil týchto ľudí, pretože ľudia sú zatýkaní, e, vynúcuje sa od nich mučením, priznanie, porušujú sa ľudské práva. Európska únia musí byť konečne konzistentná Ďakujem, pán Polčák. Ďakujem za slovo. Ja si taktiež myslím, že zmiznutie dvoch kníh kupcov, ktorí e, dokonca dvaja sú z nich európskymi občanmi, že toto je iba jeden prípad zo série porušovania ľudských práv v Číne alebo teraz konkrétne v Hongkongu. Spomeňme si, čo všetko Čína slubovala, keď príjmala po Británii Hongkong pod svoju správu. Je treba povedať, že občania Hongkongu si zvykli na určitú úroveň práv a napriek, na, miesto toho, čo Čína slubovala, tak prichádza um, tlak na zmenu štátneho usporiadania, porušovania ľudských práv. Toto je tam sústavné, videli sme to aj pri tých protestoch. Chcem podporiť toto uznesenie chcem vyzvať Čínu, aby splnila to, čo, k čomu sa zaviazala, keď prevzala Hongkong po Veľkej Británii. Ďakujem a pán Sloboda je posledný rečník. Ďakujem pani predsedkynia. Ďakujem pani predsednička. V Hongkongu sme svedkami porušovania ústavy, zatýkanie a e, unášanie knihkupcov, ktorí e, vydávajú určitý typ literatúry. E, a potom sú donútení, aby sa priznali k e, tomu, že e, šoferovali pod vplyvom alkoholu, tak toto ukazuje, že čínsky režim nedodržiava ani vlastné zákony a odchyluje sa od princípu jedna krajina, dva systémy. Podobné praktiky sme v rôznej podobe ešte nedávno zažívali v mnohých európskych krajinách a niektorí z nás sa cítia povinní sa postaviť na stranu takýchto podobne diskriminovaných všade na svete. Takže ja som jednoznačne za to, čo sa konštatuje v návrhu uznesenia predovšetkým bode 9, že vzťahy medzi Európskou úniou a Čínou musia existovať na základe účinného otvoreného dialogu o ľudských právach. Len uznesenie samo o sebe nestačí. Ďakujem. A to bolo aj spontánna rozprava. A teraz odovzdám slovo späť komisárke Krecu. Pána predsednička, vážení poslanci Európskeho parlamentu, nedostatok e, informácií ohľadom toho, ako sa vodí tým e, piatim e, zatknutým vydavateľom, to skutočne vo mne vyvoláva veľké obavy. Máme tam aj švedského občana, aj britského občana medzi nimi. A taktiež e, ten prvý z nich e, bol pohrešovaný, zmizol z Thajska už v októbri. Mohlo by sa tu jednať o porušovanie základných e, zákonov a toto nie je v súlade s princípom jedna krajina, dva systémy. Rešpektovanie slobody vyjadrovania je súčasťou všetkých slobodných spoločností a tajské, čínske a hongkongské úrady by mali objasniť a prešetriť okolnosti zmiznutia týchto osôb a taktiež, či je to v súlade s princípmi právneho štátu. Pani Mogherini E, vydala 7. januára oznámenie v tejto súvislosti. Sme v kontakte s hongkongskými úradmi a taktiež e, momentálne pripravujeme misiu e, do Hongkongu. Momentálne nemáme ešte jasnú spolahlivú odpoveď z čínskej strany, pretože na E, žiadosť o informácie zo strany britskej, švedskej a hongkongskej e, vlády. Chceme objasniť, ako to vyzerá s týmito zmiznutými osobami. Ďakujem. Ďakujem, pani komisárka. Takže máme tu sedem návrhov uznesenia.